Good morning, everyone. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Dobré ráno e, všetci, dámy a páni, kolegovia. Je 9 hodín 8 minút. Bolo by dobre, keby sme začali s našim zasadnutím. Chcem vás všetkých privítať. Sme pri bode číslo 6, Všeobecný rozpočet Európskej únie pre finančný rok 2020, e, všetky sekcie. Predtým, nezačneme s hlasovaním, chcem len pripomenúť, že máme 6 rozpočtových e, e, pozmeňujúcich návrhov, ktoré sú e, prijatené. 5307, 408. 5350, 5355 boli vyhlásené za neprijateľné. To je všetko z mojej strany. Predtým, než prejdeme k hlasovaniu, eh, chcem ešte udeliť slovo Michalovi Gálerovi. Ďakujem veľmi pekne. Chcem len pripomenúť to, o čom sme sa rozprávali včera. Eh, chcel by som ohlasiť tieto ústne pozmeňovacie eh, návrhy k poslednému hlasovaniu. 5257. Týka sa to dodatočných lokálneho personálu v eh, príslušných krajinách, takže k tomu mám eh, ústny eh, pozmeňovací návrh točným 400 tisíc eurám pre tie krajiny, ktoré sa to týka. Ďakujem pekne. Ďakujem Michalovi Galerovi, nášmu spravodajcovi pre túto tému. Chcel by sa ešte niekto ďalší vyjadriť? Nie je tomu tak, takže môžeme prejsť k hlasovaniu. Sľúbil som, že budeme hlasovať v pomalšom tempe aspoň na začiatku e, našich e, prác. E, v priebehu rokov to možno zruš, zrýchlime. Máme, máte takisto, teda máte všetci svoje hlasovacie kartičky. Momentálne je nás 55 prítomných, 54. Je to v poriadku, takže môžeme začať. Je nás presne 57. 57 z 57 je to vynikajúce, takže začneme 5346 za, proti, zdržali sa, prijaté 5347 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 5, 3, 3, 4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pokiaľ nemáme elektronické hlasovanie, zdvíhame ruky na tomto výbor, ale to ste si už myslím domysleli. 7 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 5 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 6 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 8 za, proti, zdržali sa prijaté. 5304 za, proti, zdržali sa zamietnuté. P338 musíme tiež hlasovať. Nie, je to identické. 5305 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 5306 za, proti, zdržali sa zamietnuté. p za, proti, zdržali sa zamietnuté. Potom tu máme e, pár e, návrhov, ktoré neboli e, prijaté. 5, 2, 6, 5 až 5, 2, 6, 7, za, proti, zdržali sa prijaté, 5, 3, 4, 1, za, proti, zdržali sa prijaté, 5, 3, 1, 0, za, proti, zdržali sa zamietnuté. 5, 3, 5, 4 za, proti, zdržali sa. Toto si budeme musieť overiť. 5, 3, 5, 4, Anna Fotiga. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Výborný začiatok. Zamietnuté. 5, 3, 1, 7. Za, proti, zdržali sa prijaté. 5, 2, 5, 0 za, proti, zdržali sa prijaté. 5, 3, 4, 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 5316 za, proti, zdržali sa prijaté. 5311 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 5353 za, proti, zdržali sa prijaté. 5343 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 5, 3, 4, 4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 5, 3, 1, 2 za, e, zdržali sa, e, zamietnuté. 5, 3, 1, 3 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 5, 3, 1, 4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Päť, tri, štyri, päť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa. Toto si overme. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Toto nebolo potrebné preverovať. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. 5315 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 5319 za, proti, zdržali sa prijaté. 5320 za, proti, zdržali sa prijaté. 5358 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 5329 za, proti, zdržali sa prijaté. 5321 za, proti, zdržali sa. Toto si overíme. 5321. Otváram hlasovanie. 5, 3, 2, 1. Ešte nám chýba 5 hlasov, 4, 3, 2. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 5359 za, proti, zdržali sa. To si preveríme, Gil. Končím hlasovanie. Máme tu o jeden hlas naviac za EPP. A je to zamietnuté. Teraz prejdeme späť k liberálom. 5, 3, 2, 2 za, proti, zdržali sa. Musíme si zvyknúť na toto nové zloženie. To si musíme opäť preveriť. Kedy si to bolo také jednoduché e, v tomto výbore, jednoducho bolo treba sledovať, ako sa správajú, e, ako hlasujú liberáli. Šesť e, kolegov ešte stále spí. Dobre, končím hlasovanie. Je to prijaté. 35 za, 24 proti. 5360 za, proti, zdržali sa zamietnuté kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. 5, 2, 9, 6 za, proti, zdržali sa prijaté. 5, 3, 2, 3 za, proti, zdržali sa prijaté. 5, 2, 3, 4 blok, hlasovanie v bloku e, za proti 5, 3, 0, 1 za proti zdržali sa zamietnuté. Kompromis 4 za proti zdržali sa prijaté. 5, 3, 7, 6 Castaldo za proti zdržali sa e, zamietnuté.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 Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijatí. 2 za, proti, zdržali sa prijaté. 2 za, proti, zdržali sa prijaté. A prepačte, to si musíme preveriť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a je to prijaté. 5373 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 5374 e, za, proti, zdržali sa zamietnuté. Nebudeme, nehlasujeme, nehlasujeme. E, teraz veľké hlasovanie v jednom bloku 5, 2, 7, 1 a tak ďalej. Za, proti, zdržali sa prijaté. Potom hlasovanie k, tým, e, k tomu ústnemu pozmeňovaciemu návrhu, ktorý nám odprezentoval spravodajca za, proti, zdržali sa prijatý. Nemáme žiadne e, záverečné hlasovanie, hovoria mi. Takže to je všetko. Ďakujem. So after our spectacular voting, we would like... Takže po našom eh, fantastickom hlasovaní by sme chceli pokračovať ďalej. Prejdeme k bodu programu číslo 11. Eh, informovanie o eh, parlamentných voľbách na Ukrajine v júli Európsky parlament vyslal e, pozorovateľskú e, misiu. Ja som mal tú čest ju e, viesť s mojou kolegyňou Sandrou Kalniete a Izabel Santos, Petrosom Ostrevičusom, s Patrisom Bergom, Richardom Čarneckým. Sme mohli pozorovať voľby v rôznych častiach krajiny, v Kieve, v Odese a v Lvove nebola príležitosť eh, poinformovať tento eh, výbor skôr, takže sme sa rozhodli, že tak urobíme dnes. Ako si spomínate, eh, parlament bol Zelinským v máji rozpustený ako prvé opatrenie po inaugurácii nového prezidenta. Nasledovalo, nasledovalo teda toto, tieto voľby. Naša misia dospela k názoru, že e, voľby prebehli efektívne v súlade so, so základnými právami. E, poukázali sme na niektoré prípady zneužívania e, politických financií v záujme obchodných, teda záujmoch, aby som to diplomaticky povedali. A takisto boli určite nedostatky v oblasti slobody médií treba poznamenať, a zdôraznili sme v Kieve, že e, voľby prebiehali v podmienkach e, ruskej agresie, vrátanie e, nezakonnej anexie Krymského poloostrova a bojov na Donbase. To znamenalo, že hlasovanie sa nemohlo konať v Kríme alebo v tých rejonoch, ktoré sú kontrolované nezákonnými ozbrojenými skupinami a 26 miest zostane voľných Účasť predstavovala 49,84%, 5 e, e, e, stran prekonali 5% percentnú bariéru, prezidentské sluha národa, opozičná platforma za život, Batkivšina, čo je vlast, Európska solidarita, to je strana bývalého prezidenta Porošenka a strana Golos. E, tieto voľby znamenali e, zásadnú zmenu v zložení Vrchovnej rady. Mm, e, strana prezidenta Zelenského nebola zastúpená v predchádzajúcej Vrchovnej rade a získala teraz 254 kresiel zo 450. Rada sa obnovila o 80 a je to veľmi mladý parlament. 68,5 poslancov je mladších ako 46 rokov, priemerný vek 41 rokov. Ukrajina, ako sme o tom často eh, hovorili vo výbore, zostáva našim blízkym strategickým partnerom a je dôležité, aby sme poskytovali akúkoľvek pomoc eh, v snahe o reformy a transformáciu E, počas uplynulých rokov Európsky parlament a Verchovná rada mali veľmi dobrú e, spoluprácu. E, mali sme niekoľko aktivít pre podporu rady, napríklad v oblasti posilnenia kapacít. Školili sme vedúcich politických skupín. Dúfame, že budeme pokračovať v duchu dialogu a kompromisu so všetkými skupinami, ktoré pracujú vo Verchovnej rade a budeme spoločne hľadať E, národný konsenzus. E, v mene všetkých kolegov môžem povedať, že tešíme sa na spoluprácu s Novou radou a poslancami a sme odhodlení pokračovať v spolupráci e, s radou a podpredseda parlamentu Klara Dobrevová sa zúčastnila v mene predsedu nášho parlamentu na počiatočnom zasadnutí Ehm, Verchovnej rady. A teraz odovzdám e, slovo všetkým účastníkom našej misie. Sanda Kaniete, ďakujem. Naozaj to bolo veľmi e, zaujímavé byť pozorovateľom e, voleb do Verchovnej rady. Napriek určitým prechmatom tieto voľby boli skutočne demokratické. A okrem iného um, na nás najviac zapôsobil obraz toho, keď sme to porovnali v Biel- so situáciou v Bielorusku, v Rusku a na Ukrajine. V Rusku počas e, nejakých 20 e, eh, eh, rokov sme mali iba dve zmeny Putina a Medvedeva. V Bielorusku to je stále Lukašenko. A v Ukrajine sme počas tohto obdobia mali troch až štyroch prezidentov Teraz chcem hovoriť nie o samotných e, voľbách, ale e, o tom, na čo sa tešíme. Som mimoriadne spokojná s tým, že výbor Rady pre vzťahy s Európskym parlamentom bude mať na čele veľmi skúseného e, bývalého vicepremiera pre európske záležitosti. Takisto treba zmeniť aj postoj našeho vysokého predstaviteľa podpredsedu komisie, pani Mogheriniová, navštívila Ukrajinu, myslím si, že raz, maximálne dvakrát. E, ďalší e, vysoký predstaviteľ, pokiaľ bude potvrdený našim parlamentom, musí e, dávať väčší dôraz na Ukrajinu, musí byť v stredobode pozornosti, pretože Ukrajina je životne dôležitým partnerom pre Európu, najmä vzhľadom na tú skutočnosť, že máme iných e, susedov, ktoré nie sú e, demokratickí, ktoré presadzujú agresívnu politiku a snažia sa rozdeliť Európsku úniu e, vo svojom osobitnom záujme. Toto je moje prianie vo vzťahu k budúcemu vysokému predstaviteľu Domnievam sa, že náš výbor by mal byť e, jednoznačný, e, keď budeme e, vysvetľovať význam našich požiadaviek. Ďakujem. Kaniete? Kolega Santoš, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Voľby boli veľmi dobre správované a Ukrajinci mali možnosť slobodne si viedriť svoj názor a toto je podstata záverov našej misie. E, ja by som samozrejme odporúčila určité zmeny v e, e, zákone o voľbách, určité úpravy. Takisto by som uvítala E, lepšie správanie e, finančných zdrojov štátu a politických stran počas volebnej kampane. E, inak atmosféra bola skvelá a ľudí volili slobodne. A to je to najdôležitejšie. Ďalší problém. Problém Krímu a Donbasu. Ne diskusie o budúcnosti krajiny je iná záležitosť. Sú tu viaceré témy, e, ktoré budeme dnes e, preberať. E, sú veľmi dôležité pre budúcnosť tejto krajiny a celého regiónu, ale aj pre budúcnosť Európy. Ďakujem. Ďakujem pekne. A Petras, kolega Petras, menej Novej Európy. Ďakujem veľmi pekne. Naozaj sa domnievam, že máme všetky dôvody, aby sme zablahožali Ukrajine v súvislosti s eh, nedávnymi voľbami. Eh, boli veľmi dobre organizované, eh, prebehli uspredaným spôsobom a je dobre poznamenať, že spolu s kolegom Lasbergom sme pozorovali voľby v meste Lviv a konštatujeme E, veľmi e, e, výrazné vlastenecké pocity v tomto regióne. západnej Ukrajiny sa vždy odlišovala od zvyšku celej krajiny, ale aj tak to treba poznamenať. Čo je tu novum pred otvorením volebných miestností? Členové volebnej komisie zaspevali ukrajinskú hymnu. To pre nás bolo isté novum, ale svedčilo o E, e, situácii, o stave príprav. Všimli sme si veľmi vysokú volebnú účasť. E, voľby boli veľmi dobre organizované. Určité nejaké drobnosti možno, že chýbali, nebolo to však také dôležité. Okrem iného, v nasledujúcich rokoch Ukrajina by sa mala sústrediť a tu musím vyjadriť súhlas pred rečničkou, E, treba predovšetkým reformovať e, záležitosť financovania e, volebnej kampanie. Tu treba zabezpečiť lepší poriadok a väčšiu transparentnosť, aby nedochádzalo ku korupcii vo finančných záležitostiach. E, opakujem, že západná Ukrajina sa odlišuje od zvyšku Ukrajiny, pretože Petro Porošenko, bývalý prezident, tam zvítezil vo voľbách. E, jeho strana e, prišla ako prvá. Ale opakujem, že voľby boli dobre zorganizované. Blahoželám Ukrajine. Musím sa priznať opätovne, že aj delegácia Európskej únie veľmi dobre pripravila e, naše stretnutia, e, informačné stretnutia, ako vždy. A tešíme sa na pokračovanie spolupráce s našou delegáciou. Ďakujem pekne. Ďakujem, Petras. Môžem e, s tým iba súhlasiť. Európska delegácia, delegácia Európskej únie veľmi dobre to zorganizovala, ale mali sme aj spoločnú misiu s kolegami z OE, OBSE, mm, a tu môžem povedať, že e, iba jedna krajina e, e, spôsobuje problémy vo vzťahu k Ukrajine. A tu nemám na mysli v žiadnom prípade Portugalsko. Ďakujem pekne. Súhlasím so všetkými predrečníkmi, ktorí zdôraznili, že postup po, po, po, ako organizácia bolo veľmi dobre zorganizované. Už e, piatýkrát som sa zúčastňovala ako pozorovateľka a to bolo veľmi dobre zabezpečené nie z hľadiska organizácie, ale pluralitného prístupu demokratických e, e, prístupov. Boli sme na juhu Ukrajiny a to nie je tam nie je jednoduchá situácia z hľadiska e, demokracie. Napriek tomu uh, uh, ľudia boli veľmi spokojní s tým, ako to tam vyzeralo. Napriek tomu rade by som upremila našu pozornosť z časti uh, na situáciu v novozvolenom parlamente na Ukrajine. Čo totiž pozorujeme po ustanovení parlamentu v Ukrajine? Pozorujeme nielen samé pozitíva, keď e, e, spomenieme, e, budeme hovoriť s odchádzajúcim vedúcim našej delegácie niekoľko hodín. Chcela by som potom upriamiť pozornosť aj na správanie nového prezidenta, aj novej vlády. Nie je jednoduché predvídať, do čoho vyústí táto situácia v parlamente 80 poslancov e, sú e, noví poslanci, nemajú nejaký e, politický nejaké politické skúsenosti, nemajú jednoznačný politický program, štruktúry a nevieme predvídať, ako bude do budúcnosti vyzerať krajina. Po niekoľkých dňoch rokovania nového parlamentu pozorujeme autoritárske a populistické postupy zo strany Zelenského a jeho e, strany a znepokojí ma to, že volebná revolúcia môže vyústiť do nedemokratických e, postupov e, prezidenta jeho strany. Viem, že naša kolegyňa Sandra je jedna z najskúsenejších, ale pre nás, európskych poslancov a pre e, nového vedúceho delegácie Európskej únie nebude jednoduché e, zabezpečiť e, pokračovanie reforiem, pretože pán Zelenský zatiaľ sa nezaviazal, že bude pokračovať v procese decentralizácie a reformy zdravotníctva. To sú body, na ktoré musíme sústrediť a mali by sme Eh, nabedať nového člena eh, vedúceho delegácie, eh, inštruovať ho, aby sa mm, plne zasadil nielen za pokračovanie reforiem, ale aj um, pokračoval uh, v podpore uh, eh, Andabadani Zelenského uh, v otázke realizácie nových reform, ktoré sú nepochybne potrebné. Ďakujem pekne. Pán Berg v mene delegácie uh, ID. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem veľmi stručný. Kolegovia uh, už veľa uh, povedali dôležitého v otázke tejto misie. Tri veci Uh, uh, Ehm, tak spolu s váženým kolegom ehm, bol som e, v Lvíve ehm, na západe krajiny a mm, napôsobil e, na mňa okrem iného, ako e, náčenie sa zúčastnili mladí ľudia na týchto voľbách a ich prípravách. A myslím si, v otázke územnej integrity a korupcie Ukrajiny si robíme mm, nejaké starosti aj mm, v tejto otázke eh, mm, mm, mladým, ale aj starším ľuďom eh, treba povedať, že necháme ich len tak budeme ich naďalej eh, podporovať. A musíme to mať na pamäti. To bola moja prvá misia a chcel by som poďakovať všetkým kolegom za prejavy kolegiality. Ďakujem pekne, pán Berg. Takže e, to boli e, všetci kolegovia, ktorí sa zúčastnili e, misie na Ukrajinu. A teraz odovzdám slovo ďalším kolegom, pán Kubilius. Ďakujem veľmi pekne. Nebol som členom tejto misie, ale samozrejme som pozoroval, sledoval som voľby na Ukrajine, odkedy pán Zelenský bol zvolený za prezidenta. A e, Samozrejme, tu nie je nič e, e, pozorhodné. Sú tu nové príležitosti, ale aj nové výzvy na základe skúsenosti Litvy, pobalských štátov, Polska. Môžem povedať, to, že to pripomína všetky prvé po revolučné voľby v roku 92-93, keď všetci E, e, ktorí e, hlasovali za nezávislosť Litvy, prehrali bývalej komunistickej strane. Na Ukrajine situácia nová, ale sú tu aj určité podobné veci. Ľudia požadujú od úradov rýchle zmeny, ktoré neprichádzajú a Porošenko sa stalo obeťou týchto ilúzií a aj tejto reality podľa našej skúsenosti zmeny sa nekončia po prvých voľbách, ako teraz na Ukrajine v 96. v Litve sme mali po voľbách nové e, zmeny. Mali by sme očakovať ďalšie zmeny aj na Ukrajine. Budú pokračovať. Čo je dôležité, aby počas týchto zmien, aby sme zachovali e, snahu reformy. A e, prečo sa nám to podarilo? my sme mali perspektívu členstva Európskej únie. Keď hovoríme o Ukrajine a o volebných výsledkoch, treba sa dívať dopredu. E, akým výzvam e, Ukrajina bude e, čeliť, ale Ukrajina e, je v podstate ťažšej situácii, pretože je tam vojna, aby sme zachovali nadšenie pre reformy napriek prílišnému nadšeniu Zelenského. Musíme si uvedomiť, že to nie je jednoduché. Mali by sme realisticky vedieť predpovedať, že o dva roky popularita Zelenska a jeho strany prudko poklesne. Teraz otázka na nás. Čo by sme mohli urobiť, aby sme pomohli ukrajinským ľuďom eh, zachovať nadšenie pre reformy? A žiaľ, počúvam od mnohých čelných predstaviteľov eh, rady, eh, rozhovory o tom, že možno, že by sme mali spomeriť naše prípravy na integráciu. Niektoré reformy sú pomerne bolesné, nie je jasné, čo nám to všetko prinesie, takže budem už končiť. Takže skúsme zohľadniť aj naše skúsenosti a buďme e, e, opatrní, keď budeme predpovedať e, to, čomu budú čeliť Ukrajinci v budúcnosti. Pán Glucksmann. Ďakujem. Domnívam sa, že veľmi dôležité, aby e, ukrajinský príbeh bol úspešný. Voľby e, v Ukrajine e, prebehli v podmienke, keď časť územie je okupované, nie je tu mier so susedmi. Mali by sme jasne dať na vedomie vysokému predstaviteľovi, že chceme väčšiu angažovanosť na Ukrajine a ak sa to nedostane do jeho programu, to bude katastrofa pre Ukrajinu a pre Európsku úniu. A jedna z možností, ako e, zabezpečiť e, novú väčšinu v parlamente aj medzi ľuďmi Ukrajiny e, musíme hovoriť aj o sankciách voči Ukrajine. Teraz, keď ruská e, delegácia sa vrátila do parlamentného zhromaždenia e, v Rade Európe, aj napriek tomu, že na Ukrajine sa nepodarilo dosiahnuť pokrok v otázke ruskej okupácie a anexie Krímu, domnievam sa, že veľmi dôležité je, aby náš parlament jednoznačne povedal, že e, máme e, svoje, e, svoju dobrú pamäť a musíme nadalej tlačiť na to, aby sa reformy na Ukrajine realizovali. A pre ukrajinský ľud je veľmi dôležitá záležitosť korupcie. A tu by sme mali aj pomáhať a tlačiť na politickú väčšinu, aby naozaj demontovali postoligarchický systém. Ďakujem pekne, pán Glucksmann. Eh, <clears throat> gracias, señor presidente. Tenemos que contemplar por qué. Ďakujem pekne, pán predseda. Musíme zvážiť, prečo na Ukrajine došlo k takému tsunami. 80 je eh, novo nováčikov v um, novozvolenom parlamente a prečo sa uh, komik z televízie stal úspešným politikom. Je to vlastne človek, ktorý Porošenkovi a tým starším politikom uh, Timošenkovej, prečo teda prevzal uh, tú moc? Nuž je tomu tak, pretože Ukrajinci už majú dosť e, skorumpovaného oligarchistického systému. Je to obyvateľstvo, ktoré trpelo korupciou oligarchov a nádejajú sa v novú politiku pre EU e, je dobré, že e, teda 10 ročia podporovala týchto politikov, čo nie je dobré a výsledkom je, že e, ľudia trpia korupciou na Ukrajine, uvedomujú si to a ukazujú teraz prstom na Európsku úniu, ktorá podporovala skorumpovaných politikov a to vedie k veľkej skepse. Aj v Moldavsku sme to videli, tam ľudia majú dojem, že týchto skorumpovaných politikov podporovala Európska únia, takže mali by sme sa zamerať na zlepšenie nášho obrazu. Ďakujem pekne, Javier. A teraz pán Mariani Pán predseda, ďakujem pekne. Samozrejme, môžeme sa tešiť z úspechu volieb, či už to boli prezidentské voľby alebo voľby parlamentné v Ukrajine, ktoré prebehli. Nadvezujem na slova predrečníka. Keď sa vrátime nie k technickému aspektu, ale k politickej voľbe, myslím si, že je to výborné. Pozrieme sa na to, čo sme robili v Európskej únii. Sme podporovali kohokoľvek prezidenta, Porošenka. Finančne sme podporovali jeho vládu, aj keď sme vedeli, že korupcia bola obrovská, prakticky na rovnakej úrovni ako za predchádzajúceho prezidenta a potom Ukrajinci vlastne prestali schváľovať politiku svojho prezidenta, aspoň tak ukazovali prieskumy verejnej mienky a myslíme si, že nová väčšina e, e, bude e, teraz takáto máme, že bude v duchu našej politiky. Máme asociačnú dohodu, pán Zelenský nadniesol možnosť referenda o prístupe k NATO to eh, mohli by sme dostať do EÚ, do situácie veľmi zostreného konfliktu s Ruskom, takže mali by sme skôr postupovať v duchu dohody z Minska a mali by sme sa snažiť dosiahnuť čo možno najlepší výsledok pre všetky všetkých zúčastnených. Pripomínam, 13 tisíc osôb zomrelo na východe Ukrajiny na oboch stranách um, konfliktných stran a mali by sme sa najmä zamerať na to, aby sme obnovili mier v tejto oblasti. Ďakujem pán Mariani a na Fotiga za EKR. Ďakujem, pán predseda. Musíme vysloviť svoje uznanie Ukrajine e, za úspešný e, prechod k moci, za mierový proces. To znamená, že proces demokratizácie tam pokračuje aj napriek problémom a okolnostiam, ktoré zostávajú nezmenené a, a mm, toto si musíme uvedomiť, e, aby sme si pripomenuli, že skutočne Krym je stále okupovaný Ruskou federáciou, aby sme si pripomenuli, že je to neakceptovateľný e, stav a musíme e, si uvedomiť, že konflikt na východe krajiny pokračuje, ľudia miznú v tomto konflikte Ehm, stále sú tam aj politickí väznia napriek dobrej vôli prezidenta Zelenského ehm, postoj Kremľa a Ruskej federácie je stále rovnaký. Rada by som pokračovala v úvahách Sandry Kaniet. Je teraz naozaj dôležité obdobie, aby sme pokračovali v našom tlaku a podpore ukrajinskej vlády, aby sa pokračovalo v reformnom procese a tiež, aby sa e, uľahčila, zlepšila situácia obyčajných ľudí a je potrebné e, vytvárať tlak na prepustenie vojnových, zloči- vojnových uväznených a obyvateľov, ktorí e, sú vo väzení. E, Podporujeme menšiny, e, krímsky Tatári a ďalšie menšiny. V tom chceme pokračovať, musíme naďalej vytvárať tlak. Verchovná rada má záujem o to, aby sa mladá generácia dostala k moci. a súhlasím s tým, že nedostatok, respektíve menšie e, skúsenosti môžu spôsobiť určité problémy, ale na druhej strane by to bolo ľahšie pre eh, prezidenta a pre vládu, aby postupoval v reformách, ak by mal jasnú väčšinu vo Verchovnej eh, rade. Musíme pripomenúť našim ukrajinským partnerom túto skutočnosť, tieto veci Takže nie nejako skrývať sa za nejaké výhovorky, keď ide o prerušenie tohto procesu. Nemôžeme čakať na nového vysokého predstaviteľa komisie. Musíme Ehm, toto požadovať už e, teraz a musíme tlačiť na Federiku Mogheriniovu, aby bola energickejšia vo svojom prístupe voči Ukrajine. Ehm, Smoltok je tiež dôležitý, ale oveľa dôležitejšie sú častejšie návštevy a častejšia angažovanosť na Ukrajine. Ďakujem, Anna Fotika. A teraz dám slovo pánovi Papadakisovi. Ďakujem pekne. Hovoríme o imperialistickom e, zasahovaní e, Spojených štátov Európskej únie na Majdáne, tak povediac. E, čo sa teraz tam deje s demokraciou? Vo voľbách tam vyhral komik oligovia eh, v minulosti záviseli priamo od Európskej eh, únie. A teraz sme počuli blahoželania eh, pokiaľ ide o mieru o slobody. Hovorilo sa, že volebná účasť bola vysoká, ale že tam boli aj určité procesné chyby, ktoré sa vyskytli Ehm, v júli došlo k zákazu jednej politickej strany, e, zároveň aj jej tlačového média. A teraz ide o tému nasledovnú. E, Odsudíme aj e, túto skutočnosť, e, že komunistická strana bola vylúčená e, z tamojších volieb. Zdôrazníme to v našej e, správe, alebo naďalej to budeme prakticky honorovať tým, že budeme Ukrajinu naďalej financovať. Ďakujem, pán Papadakis, pani Počkor, Andrea. Ďakujem pekne za slovo. Môžem súhlasiť s niektorými z vás. Rada by e, som e, sa e, venovala voľbám v oblasti, v ktorej žije maďarská národnostná menšina. V správe sú o tom už e, dobré pripomienky, e, ktoré konštatujú, že ústava zaručuje rovnoprávnosť všetkých občanov a rovnaké práva. Ale žiaľ sme to takto nezažili v skutočnosti túto rovnosť práv. Najmä e, pokiaľ ide o, keď boli vytvárané Ehm, rozsahy eh, jednotlivých mandátov. Sú tam oblasti, kde žijú národnostné menšiny a boli tam snahy ehm, poskytnúť len jeden eh, mandát, aby eh, sa mohol dostať kandidát aj do Verchovnej rady. Tak to bolo v 2014 a tento rok ústredná volebná komisia zamietla vytvoriť e, takýto volebný ok okrsok a všetky e, menšiny e, boli vlastne do troch jednotných mandátov zahrnuté aj maďarská národnostná menšina a nebol tam ten e, pomer 30 obyvateľov tejto národnostnej menšiny. Takže nemal žiaden kandidát maďarskej národnostnej menšiny do, e, šancu dostať sa do Verchovnej e, rady. Aj keď sa traja kandidáti pokúšali a kandidovali v týchto voľbách, ale samozrejme nemali žiadnu šancu, a nemali tým pádom ani úspech Takže e, z tohto dôvodu chcem opäť upriamiť vašu pozornosť na tieto práva, že sú len na papieri a nie sú e, v skutočnosti implementované. Čiže takéto práva nie sú k ničomu. Musíme byť e, a musíme e, primeť Ukrajinu, aby implementovala riadne svoje vlastné právo a ústavu. Spomínané tu bolo, boli aj zlé praktiky aj v oblasti, kde žije maďarská národnostná e, menšina. Dokonca tam boli akési e, kolony viacerí kandidáti kandidujúci pod rovnakým e, menom a tiež sa kupovali hlasy, dokonca pritom mala asistovať policia aj proti maďarským aktivistom, ktorí sa zúčastňovali na volebnej kampanii kandidátov maďarskej národnostnej menšiny. Očakávam, že tieto prípady e, budú vyšetrené policiou, ale e, veľmi sa nenádejam, že to prinesie nejaký výsledok. Ďakujem. Nasleduje kolega Nočevič. Ďakujem pekne, už som sa 25 rokov zaoberala ukrajinskou eh, politikou, politickými eh, líderami. Musím povedať, že eh, prezidenta hm, vláda sú najmenej predvydateľní zo všetkých. Účasť volebná odzrkadľuje veľkú únavu Ukrajincov, ktorí už naozaj majú pokrk zlých životných podmienok, korupcie, veľmi silnej pozície oligarchov a tak ďalej. Je komplikované predpovedať, čo môžeme očakávať od pána Zelenského. To si uvedomujem, ale mali by sme eh, si eh, uvedomiť, že majú politický mandát, ktorý dostali od veľkej väčšiny ukrajinských obyvateľov. To sú naši eh, partnery, takže by sme mali navzájom spolupracovať. Myslím si, keď som si prečítal CVčka členov novej vlády, sú to vzdelaní vzdelaní mladí ľudia samozrejme ešte nemajú postačujúce politické skúsenosti, ale myslím si, že môžeme aj tak eh, mm, dúfať, že sa budú snažiť, budú potrebovať trochu podpory na mm, technickej eh, podpory a to môžeme eh, poskytnúť, poskytnúť individuálne aj cez európske kanály. Myslím si, že bez boja proti korupcii, bez obmedzenia v veľkého vplyvu oligarchov, bude veľmi ťažké podstatne zmeniť situáciu v Ukrajine. Zdá sa to byť nerealistické, eh, lebo eh, pred prezident nebol uh, svojho času podporovaný a dokonca uh, bol aj oligarchom. A mm, nemali by sme vylúčiť aj tú možnosť, že možno aj oligarchovia sú rozumní ľudia, možno prídu jedného dňa uh, k rozhodnutiu, že ide o budúcnosť ich krajiny a že možno zmenia svoje správanie sa. Pred rokmi som pracoval, spolupracoval na správe o efektívnejšom boji proti korupcii na Ukrajine. V tejto správe e, boli zahrnuté veľmi konkrétne odporúčania ohľadne nevyhnutných zmien politického systému a, a, a, a úprav týkajúcich sa aktivít pôsobenia vlády ehm, spoločnosti na Ukrajine a pán Porošenko a bývalá vláda ehm, to e, totálne ehm, odignorovali Myslím si, že obrovské percento týchto odporúčaní sú ešte aktuálne, takže by som to si dovolil ponúknuť tomuto nášmu výboru a mohol by to byť vlastne akýsi náš vstup, na prínos pre novú vládu. Ide o to, či chcú zmeniť Ukrajinu alebo nejak chcú odštartovať niečo. Je e, možné, sú to teda, e, sú tu praktické možnosti na boj proti korupcii a to by e, bol dobrý znak, keby s tým začali. Ďakujem pekne kolegovia. Nasleduje pán Teč. Ďakujem pekne pán predseda. Najprv by som rád zagratuloval Ukrajine k voľbám, ktoré, pokiaľ ide o ich podmienky, boli bezchybné. Takže to možno len a len pochváliť. Aj vývoj za predchádzajúceho prezidenta mm, bol taký, ktorý viedol k jeho zlyhaniu vo voľbách, čiže ten vývoj Ukrajina neakceptovala. Ukrajina sa za jeho eh, funkčného obdobia dostala do vojny aj keď došlo k určitému pokroku, to je pravda. Často bolo veľa vecí blokovaných, boli problémy s národnostnými menšinami a veľa vecí sa odvia ešte z toho dedičstva spolužitia so sovietským zväzom. Ukrajinu nemôžno porovnávať s krajinami strednej Európy, pretože tie nežili až pod takou ťarchou sovietskej nadvlády, než e, teda ako Ukrajina aj e, Poľsko už malo svoje prvé slobodné voľby pred 30 rokmi. V ostatných rokoch, pokiaľ ide o priebeh volieb, tak sa situácia na Ukrajine zlepšuje. A to treba uznať. A tá severoamerická politika sa zdá bola e, účinnejšia. Naša mierna soft power je menej účinnejšia než tá tvrdá sila, ktorú používajú Američania. Takže toto malo dopad na vývoj na Ukrajine a možno sme sami trochu príliš báli e, našich susedov, respektíve nášho ruského suseda. Myslím si, že náš postoj voči Putinovi by mal byť pevnejší na Ukrajine so všetkými problémami tam s vojnou, inváziou, okupáciou, anektovaním časti územia. Vidíme, že sa situácia neriešila vojensky a nevyriešili to ani oligarchovia. V podstate sa situácia len e, zhoršila to, čo tam e, e, vlastne spôsobili oligarchovia, viedlo k tomu, že sa vzoprela občianská spoločnosť. A to musíme považovať za dobrý signál. A teraz má nový prezident a jeho vláda mandát od svojho ľudu a aj mandát od Európskej únie. Musíme sa však viac angažovať a musíme poskytovať lepšiu podporu, aby Ukrajina e, nastúpila na cestu, ktorá síce bude e, frustrujúca často, ale je jediná možná, teda aby sa jasne ukázalo, že na bývalom sovietskom území je možné vytvoriť demokratický štát, demokratický štát, ktorý si bude vážiť všetky politické princípy. Ďakujem pekne a teraz mm, poslední rečníci, lebo sa musíme posunúť k nasledujúcim rečníkom. Čiže posledný kolega, ktorému dám slovo, je e, kolega Gáler. Ďakujem pekne, pán predseda. Srdečne ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa zúčastnili na pozorovaní volieb a poskytli nám o tom informácie. Myslím si tiež, že to boli voľby lepšie ako voľby ostatné, takže eh, veci sú na dobrej ceste, aj keď by som si bol želal, aby eh, bola pred voľbami uskutočnená volebná reforma. Aktuálny volebný eh, zákon totiž momentálnu politickú situáciu v krajine odzrkadľuje len nedostatočne. Môžeme konštatovať, že tento nový parlament bol zvolený, 8, teda má 80 nových poslancov, takže niekoľko pripomienok k prvým dňom a k tomu, čo sme tam mohli vidieť. Považujeme za škodu, že takto málo demokraticky zasadací poriadok si zvolili, lebo opozícia je niekde úplne vzadu posadená a nemyslím si, že je to veľmi demokratické. U nás v parlamente tiež sme usadení, takže každá strana má pri najmenšom jedného, dvoch ľudí, ktorí sedia úplne vpredu, ale to je možno len po tej optickej stránke. Čo čo sa obávam, je, že sa budú snažiť teraz narýchlo prijať obrovským tempom mnoho nových zákonov. Už existujú stovky nových e, zákonov, nových návrhov od nových e, poslancov, ktorí vlastne e, nemajú skúsenosti. A ja si kladiem otázku, odkiaľ tieto nové návrhy zákonov prakticky sa zrazu objavili. Nemôže, nemohlo to byť určite na základe dôkladnej e, rozpravy a dôkladného zváženia Myslíme si, že v rámci našich reformných snách a našich špeciálnych snah týkajúcich sa Vrchovnej rady, predsa by sme sa mali tiež snažiť o to, aby tam bola príjmaná solidná, dobrá legislatíva. Z jednou stranou je tam teraz, teda má jedna strana veľkú väčšinu, taká je tam situácia a mohlo by sa stať, že vo Vrchovnej rade budú vlastne len prikyvovať tomu, čo chce vláda, čo môže byť aj dobre, ale nie je to nevyhnutne v súlade s kvalitnou legislatívou. Takže e, my sa musíme e, sústrediť na to, aby sa v reformách pokračovalo. Ako príklad uvediem reformu decentralizácie, už bola vo svojich detailoch veľmi úspešná, ale samozrejme aj ďalšie reformy. A ešte posledné moje e, slova ak e, e, sa tu vzbudzuje dojem, že sme podporovali len Porošenka, no už nepodporovali sme celú vládu a e, jej agendu a tak budeme robiť aj pri nadchádzajúcej vláde. Tu nejde o osobu, ktorá bola podporovaná, ale o inštitúciu, ktorá bola podporovaná a je tam rozdiel, či pán Janšenko alebo Porošenko, Janukovič alebo Porošenko, čiže budeme podporovať aj naďalej túto krajinu v tejto podpore budeme pokračovať. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Tenkeši. Ďakujem pekne, pán predseda. Dnes už toho bolo povedaného veľa o význame našej podpory Ukrajine a že máme e, ponúkať podporu pre podporuje demokratických procesov a inštitúcií a že treba podporovať aj jej európsku integráciu. Myslím si, že je veľmi dôležité e, Ukrajinu takto podporovať. Napriek tomu je tu jeden aspekt, o ktorom sme ešte nehovorili dostatočne. Uh, moja kolegyňa uh, Bočkor už spomenula niektoré z anomálií, ktoré sa vzťahujú na etnické menšiny na Ukrajine už spomenula anomálie v súvislosti s volebným e, postupom, ale sú tu aj iné anomálie, ktoré pre nás ako Maďarov e, sú veľmi citlivými otázkami. Sú, poznáme tu maďarské menši, menšiny e, na ukrajinskom území. Dôležitá je teda otázka etnických menší na Ukrajine. Dôležitý je tento zákon o vzdelávaní, ktorý bol e, prijatý Porošenkovou vládou ešte tesne pred e, voľbami a potom ešte jazykový e, zákon. Tieto dva boli kritizované aj Benátskou komisiou. Som veľmi rád, že pán Zelinský sa vyjadril pozitívne v súvislosti s nimi a zmenil politickú e, retoriku e, oproti teda Porošenkovej vláde v tejto oblasti, ale napriek tomu je dôležité, aby Európska únia, ktorá hovorí o hodnotách, sa venovala aj týmto e, témam. Musíme ozrejmiť, že takéto zákony sú úplne neakceptovateľné. Je ťažké budovať e, národ. Chápeme aj, že konflikt na Ukrajine je veľmi zložitý, ale nemôže to zaťažovať etnické menšiny, ktoré žijú v multietnickej krajine. Preto by sme mali ozremiť, že takéto zákony sú neakceptovateľné zákony, ktoré menšinám upierajú ich práva. Nejde len o individuálne, ale aj o kolektívne práva menšiny musia byť rešpektované a dúfame, že pán Zelinský e, tu odvedie lepšiu prácu než jeho predchodca. Ďakujem. A na záver pán Bazesku. Thank you. Thank you, Mr. Ďakujem, pán predseda. Budem sa snažiť byť čo najstručnejší. V prvom rade, pokiaľ ide o kroky Moskvy na Ukrajine istotne e, sa e, snažia o proces, ako e, sa im to podarilo v Moldovskej republike, teda federalizácia. Musíme sa pripraviť na to, aby sme proti takýmto krokom postupovali. Takže takéto varovanie by som tu rád vyjadril verejne v našej diskusii dnes na túto tému. Ukrajina teda ostáva naďalej pod silným tlakom zo strany Moskvy, ako je to v prípade Moldavska. A teda bude e, tu snaha znovu navrhnúť e, tento známy e, program COZAK, federalizáciu. Musíme sa snažiť vlastne o dobrú atmosféru na západe. Je to minoritná politika ktorá vlastne podrýva takúto, takúto harmonickú atmosféru na západe Ukrajiny, vytvára veľa protestov zo strany menšín. E, či už hovoríme o e, maďarskej alebo aj rumunskej menšine, nie sú schopní problém vyriešiť teraz, ale je potrebné zmenšiť tlak na menšiny, pretože eh, je tam veľmi veľa priorít. Ukrajinci si nemyslia, že je prioritné venovať sa preto otázka menšín. A eh, preto je dôležité, aby sme ich vyzvali, aby boli priateľskejší voči menšinám v budúcom období západná časť e, Ukrajiny by e, mala byť e, oblasťou mieru a pokoja. Civilná moc takisto je podrývaná vojenskými štruktúrami, sú stále v pozícii e, snahy vyvažovať e, e, byť vyvážený medzi Moskvou a Ukrajinou, pretože väčšina z nich bola vyškolených Moskvou. A preto je dôležité, aby civilná vláda sa snažila nájsť riešenie ktoré by zabezpečilo, aby vojenské štruktúry boli bližšie reformnému procesu. Keď sa pozrite na Rumunsko, e, Polsko, Českú republiku, vidíte, že vojenské štruktúry v týchto krajinách boli prvé, ktoré boli e, zreformované. E, A na Ukrajine je to opačná situácia vojenských štruktúr, ktoré sa snažia blokovať vývoj krajiny. Ďalší problém, ktorý by som chcel nadniesť v dnešnej rozprave je, že sa musíme snažiť zaobrať možnosťou, ako urýchliť reformy. Ukrajina nie je krajina, ktorá uh, vlastne, e, e, môže veci zrýchliť, musíme mať trpezlivosť s Ukrajinou, musíme postupovať krok za krokom, sektor po sektore a nie snažiť sa o rýchle reformy, lebo to by obyvateľstvo nepodporilo. Mohlo Hrozilo by to riziko, že e, väčšina e, populácie e, zmení svoj postoj, takže pomalé, ale hlboké reformy, o to by sme sa mali snažiť. No a môj posledný komentár, je tam veľmi znížená administratívna schopnosť, aj keď sa tu podporujú mnohé nové zákony, nebudú, nie sú schopní ich implementovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Bazesku, ďakujem kolegovia za všetky vaše príspevky. Ubezpečujem vás, Ukrajina e, zostáva našou prioritou. Veľakrát budeme o nej diskutovať v budúcich rokoch. E, dnes e, o 3 na 4 si vypočujeme vedúceho delegácie v Ukrajine. Takže to bude tiež dobrá príležitosť položiť otázky v súvislosti s našim dôležitým partnerom. A Sandra Kalniete, je na nás, aby sme vysoké predstaviteľke povedali, že očakávame, aby eh, sme sa viac eh, eh, sústredili na Ukrajinu a bude dobre to spomenúť aj na vypočutí pána Borela. Môže to byť súčasťou našich otázok, ktoré položíme tomuto kandidátovi. Ďakujem a teraz ďalší bod. Tomu už bude predsedať náš kolega pán Vaškovský.